nášho nového e, člena, pána Króna, privítať medzi nami. Tešíme sa každej novej posile. V rámci bodu 2 by som vám chcela priblížiť e, jazykové, e, jazyky, ktoré sú k nám v dispozícii. Budeme dnes aj hlasovať, takže prosím, majte k dispozícii kartičky. Zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia je k dispozícii. Ak nikto nebude mať námietky do konca zasadnutia, e, bude prijatá. Bod číslo 4, nákladová účinnosť 7. výskumného programu. Máme tu spolu spravodajkyne Martinu Dlabajovú a, Ajavu Sender. Kolegyňa Ajala Sender e, žiaľ e, ochorela Želáme jej e, skoré uzdravenie. Slovo teda dostane druhá spravodajkyňa. Musím ale povedať, upozorniť, že choroba pani Jali pravdepodobne predlží e, termín na prekladanie návrhov do 3. 4. apríla. Martina, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je mi veľmi ľúto, že tu iná dnes nemôže byť s nami. E, je to naša spoločná práca. Sme obe spoluspravodajkyne, takže vypočujem si e, to, čo budete chcieť povedať a samozrejme spolu s Ines na tom budem pracovať. Naša spolupráca bola veľmi nápomocná na návrhu tejto správy. E, i sa sústredujem viac na e, výkonnosť, pridanú hodnotu a efekti, e, efektivitu skôr než na chybovosti. Takže som veľmi rada, že sme sa na toto práve mohli sústrediť. A našim záverom bolo, že komisia nakladovo efektívne manažovala 7. výskumný program. Takže ďakujem komisii za jej výkon. Išlo tu o rozpočet 55 e, e, miliárd, čo predstavuje 3 e, do výskumu a vývoja v Európe alebo 25 kompetitívneho financovania celkovo. A preto bolo dôležité, že aj skupina vysokej úrovni prispela so svojím hodnotením Skupina na vysokej úrovni zdôraznila, že FP7 eh, podporovala eh, excelentnosť na individuálnej inštitucionálnej úrovni, podporovala prelomový eh, výskum pomocou novatorského programu, ktorý je k dispozícii. Zainteresovala malé a stredné podniky, podporovala európsku výskumnú E, oblasť stimulovala mobilitu výskumníkov v celej Európe. FP7 People vytvorilo e, podmienky pre otvorený trh s výskumníkmi a tiež sa e, podporovali investície do infraštruktúry a výskumu Viac než 137 tisíc e, e, výskumných návrhov bolo predložených, 25 e, tisíc projektov najvyššej kvality z nich bolo vybratých a podporených. Hlavnými príjemcami boli univerzity, 44 financií tiekli práve im Technologické organizácie sú na druhom mieste 27%, malé a stredné podniky 13% a veľké súkromné firmy 11%. Ale eh, identifikovali sme niekoľko nedostatkov, ktoré by sa mali odstrániť eh, v rámci modernizácie Horizontu 2020, čo by sa malo implementovať do 9. Eh, rámcového výskumného programu. Treba zvýšiť teda flexibilitu rozpočtu jednotlivých programov, Takže je tu naozaj potreba flexibility, e, paušály pre nepriame náklady, je, e, stratégia jediného auditu, to sme v návrhu správy zdôraznili jednotný portál pre účastníkov a potom niektoré ďalšie body, ktoré nájdete v návrhu našej správy. Tiež treba zohľadniť aj Brexit. Toto je týždeň Brexitu. Spojené kráľovstvo pustí EÚ aj z rozpočtového pohľadu, aj z perspektívy budúcnosti výskumu E, e, spolupráce medzi výskumnými týmami, pretože je veľmi veľa týmov zmiešaných s e, týmami výskumníkov z Veľkej Británie. Organizácie v Veľkej Británii dostali 1,27 miliardy eur, čo predstavuje 15 celkového rozpočtu a 1,18 miliard v roku 2015, čo predstavovalo 15,9 Musím povedať, že to je najvyšší podiel eh, prostriedkov eh, v rámci celej EÚ za daný rok. Takže tu by ma naozaj zaujímal pohľad komisie, pokiaľ ide o budúcnosť eh, a pokiaľ ide o spoluprácu s týmami vo Veľkej Británii. Nákladová efektívnosť by sa mala merať s efektívnosťou, efektivitou E, to, čo poznáme teda pod pojmom e, e, zdravý finančný manažment E, samozrejme, toto je niekedy veľmi e, e, ťažké. Je ťažké objektívne e, v oblasti teda výskumu, vývoja toto presadzovať. Niekedy aj e, projekty, ktoré neúspejú, môžu vedú viesť e, vpred, môžu ju viesť k novým názorom, myšlienkam, takže toto vždy bude výzvou v oblasti výskumu inovácií nájsť teda e, tú skutočnú pridanú hodnotu e, cieľov politik. A tu by som sa už zastavila a budú ma zaujímať vaše komentáre, e, pozmeňovacie návrhy a ďakujem veľmi pekne aj Ines za kooperáciu a teším sa na vaše komentáre ešte raz. Srdečne ďakujem. Slovo by som odovstala hneď ďalej komisii Eh, pán Web z Generálneho riaditeľstva pre výskum, máte slovo. Eh, Ďakujem veľmi pekne za túto správu, ktorá je naozaj Veľa dobrých vecí sú, veci, ktoré môžeme urobiť lepšie a, a vaše návrhy berieme vážne. Máme hearing s vami o pár mesiacov a určite bude veľmi napomocný, pokiaľ ide o plánovanie FP9. Máme veľmi e, dobrý výkon, pokiaľ ide o implementáciu Horizontu 2020 a pokiaľ ide o e, ciele tej budúcnosti, tým sa naozaj musíme vážne venovať. Nakladová efektivita sa naozaj ťažko objektívne preukazuje. E, zohľadňujeme veľa tých vecí, ktoré spomínate v správe, pokiaľ ide o výpočet a zabezpečíme, aby viac takýchto informácií bolo k dispozícii v rámci výročných e, správ, monitorovacích správ, aby ste viac e, e, z týchto prvkov zdravotnočného riadenia v týchto správach videli. Pokiaľ ide o Brexit, Ehm, môj mandátom nie je veľa hovoriť o Brexite. Ehm, samozrejme všetci vedia, že Spojené kráľovstvo je dôležitým účastníkom týchto programov. Všetci ehm, z nás určite dúfajú, že by bolo dobre, keby to mohlo pokračovať ďalej. Britskí výskumníci by si to želali tiež. Ale to už je predmet prerokovania. Obávam sa, že vám k tomu neviem toho viac povedať. Ďakujem vám pekne za vašu správu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami a tešíme sa na jún a prácu na navrhovaní F5 viatky. Ďakujem pekne. Povedala som si, že si najprv vypočujem, e, čo ste chceli povedať. Mali sme pár ťažkostí s týmto programom a mňa by zaujímalo, koľko e, súdnych e, procesov beží koľko členských štátov sa to týka, koľko e, prebiehajúcich e, e, konaní prebieha na OLAFe, koľko z nich bolo ukončených. A samozrejme bolo by dôležité dozvedieť sa, v správe sa spomína, že 95 všetkých financií podliehajú preskúmaniu faktúra. Mňa by zaujímalo, čo ten zvyšok, ktorý nepodlieha čo sa tam udeje. A potom mám ešte otázku k paušálom. Najväčšie problémy sme mali e, s e, drčným e, započtávaním paušálov. Zaujímalo by ma, ako v tejto oblasti postupujete a aké závery do budúcnosti vyvodzujete z doterajších skúseností. Nevidím, že by sa hlásilo slovo ešte niekto, takže slovo vám opäť vraciam, nech sa páči. Okay. Um, for the number of legal procedures, number of OLAF cases, how many... Pokiaľ ide o, uh, o uh, súdne procesy a OLAF, tomu sa bude musieť vyjadriť písomne. Viem len o uh, približnom čísle som sa výskumov vývoja, ale tam viacero iných služieb, ktoré sú zainteresované, takže to vám musím postúpiť. 4, 59 auditovaných čo teda fyzicky našimi auditormi, ale samozrejme, keď auditujete jeden, jeden e, e, z e, nárokov na náklady a sú v poriadku, tak je tam šanca, všetko bude v poriadku. Ak máte pro, problémy, tak sa venujete zvýšku. Takže takto vychádzame k tým 59 percentám. No a ten zvyšok ten sa nachádza v populácii pre audit, ako sme si, akurát sme si ich nezvolili. E, vykonali sme veľmi veľa auditov, máme programy, ktoré sú veľmi rozsiahle, niek- v niektorých oblastiach možno až uh, priveľa. Pre Horizon 2020 e, sme uh, toho uh, totiž chceli robiť trošku menej. A potom k paušalom paušály v horizonte 2020 sú jasné. Začína sa na začiatku. Spätne sa eh, tu nepočíta. Ak eh, boli problémy eh, v FP7, je mi to ľúto, ale v horizonte 2020 sa to nedeje. Neviem, možno to bol problém s tlmočením, neviem o takomto dodatočnom započítavaní paušálov nič. Otázka bola, ako veľký je podiel sumy, ktorá sa na paušaloch vyplácala zo 7. rámcového programu a ako veľké boli tie dotočné kontroly e, paušálov týkajúce sa ich primeranosti. Pýtam sa, to preto, že z verejnosti a z novín e, sme sa dozvedeli, že, že sa toto preskúmávalo, kontrolovalo. A ak som správne čítala tieto články, tak z toho e, e, vyplývala, vyplývala trošku podráždenosť príjemcov, ak by som sa tak mala vyjadriť. Uh, Pokiaľ ide o tie paušály, veľa sa o tom diskutuje, o ich nastavení. Ľudia, ktorí, e, sú tu samozrejme, ktorí e, e, majú tu rozlišne nastavené tie stropy a Ehm, myslím, že by vás zaujímali presné čísla a percentá, ale tu sa budem musieť vyjadriť eh, písomne. Takže aj tie ostatné informácie, ktoré som už spomenul, vám poskytnem tiež písomne. Herzlichen Dank. Also, ich bin noch nicht dement, das heißt, ich werde mich dran ešte nie som e, e, dementná, takže ja si budem pamätať, akú otázku som položila a e, či dostanem aj odpoveď na to. Takže srdečne ďakujem. Slo slovo odovzdávam naspäť spravodajkyni. Much, is... Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj by sme potrebovali viac času na to, aby sme zašli do hĺbky a myslím, že to sa práve udeje na úrovni pozmeňovacích návrhov a ja sama pracujem e, na nich. E, Pôjde mi hlavne o flexibilitu rozpočtov jednotlivých podprogramov, zjednodušovanie usmernenie pre príjemcov a rada by som tu videla aj lepšiu účasť priemyslu a podnikov e, na programe toto budú teda obsahovať moje pozmeňovacie návrhy. Takže e, dúfame, že ten e, e, návrh bude trošku rozsiahnejší, pokiaľ ide o ten prvotný návrh. Tam sme boli samozrejme obmedzení priestorovo. Chcem vám poďakovať za odpovede, ktoré nám postúpite v tej fáze prípravy na vrhu správy a myslím, že v priebehu prípravy vám ešte sformulujeme ďalšie otázky. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali na koniec tohto bodu e, programu. E, hlasovanie je naplánované na štvrtú. E, tu stáva teda otázka, či môžeme začať s hlasovaním, či jednotlivé skupiny tu majú dosť členov Môžeme hlasovať pred čtvrtou. Tak e, prejdeme teraz k e, hlasovaniu o výročnej správe o ochrane finančných záujmov EU za rok 2015, boj proti podvodom. Spravodajkyňou je pani Pitera. Und jetzt wäre es gut, wenn man zumindest mal eine Abstimmungsliste hätte. Bolo by dobre, keby sme tu mali aspoň hlasovací zoznam. Chcela by som upramiť vašu pozornosť na to, že pri eh, hlasovaniu absolutóriu sme zabudli eh, hlasovať o stanovisku júrii k súdnemu dvoru. Je mi to ľúto, preto by som chcela začať s týmto hlasovaním. Absolutórium, e, súdny dvor. Pani predsednička, chcel by som vás poprosiť počkať ešte 5 minút. Nie sme tu ešte všetci. Dobre, prerušujem zasadnutie na 5 minút a potom začneme s hlasovaním o stanovisku Júri k absolutóriu e, súdneho dvora predtým, než sa dostaneme k PIF. sehe, dass die Reihen sich füllen. Genau. Ja. Wir stimmen ab über die Dobre, takže vidím, že rady sa už zaplnili. E, hlasujeme teda o stanovisku e, e, Júri k absolutóriu súdneho dvora. Môžeme o tom hlasovať en blok. Sú nejaké námietky? Nie. Takže Júri 4, 6, 7 a Júri 9.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 Chcela by som iba povedať, že som zmenila moje odporúčanie. E, v prípade pozmývacieho návrhu LIBE 5 e, najprv som navrhovala plus, teraz e, po hlbšej analýze navrhujem mínus.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 proti, zdržali sa prijaté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 35 za, proti, zdržali sa prijaté, 36 z dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 47 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí, 40 za, proti, zdržali sa prijaté, 41 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 42 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 44 za, proti, zdržali sa prijaté 45 za, proti, zdržali sa prijaté 46 za, proti, zdržali sa prijaté 47 za, proti, zdržali sa prijaté Regi 7 za, proti, zdržali sa prijaté 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté 49 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. 49 kontrolujeme. A je to zamietnuté. 50 odpadáva. 51 za. Neodpadáva. Nie, takže 50 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 51 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 52 za proti, zdržali sa, zamietnuté 53 za, proti, zdržali sa, prijaté 54 za, proti, zdržali sa, prijaté 55 za, proti, zdržali sa, prijaté 56 za, proti, zdržali sa, prijaté 57 za, proti, zdržali sa, prijaté libe 5 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté, Chcete to skontrolovať? Libo 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 59 za, proti, zdržali sa prijaté, 60 za, proti, zdržali sa prijaté, 61 za, proti, zdržali sa prijaté, 62 za, proti, zdržali sa prijaté, 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 70 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 71 za, proti, zdržali sa zamietnuté 72 za, proti, zdržali sa zamietnuté 73 za, proti, zdržali sa prijaté 74 za, odpadáva 75 za, proti, zdržali sa zamietnuté 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté 77 za, proti, zdržali sa prijaté 78 za, proti, zdržali sa, prijaté 79 za, proti, zdržali sa, prijaté 80 za, proti, zdržali sa, prijaté 81 za, proti, zdržali sa, prijaté 82 za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý 86 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 87 za, proti, zdržali sa prijaté. 88 za, proti, zdržali sa prijaté. 89 za, proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa prijaté. Regi 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Regi 8 za, proti, zdržali sa. To si skontrolujme. Myslím, že to je zamietnuté, ale nebolo to jasné. Áno, zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa, prijaté 92 za, proti, zdržali sa, prijaté 93 za, proti, zdržali sa, prijaté 94 za, proti, zdržali sa, prijaté 95 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 96 za, proti, zdržali sa, prijaté 97 za, proti, zdržali sa prijaté 98 za, proti, zdržali sa zamietnuté 99 za, proti, zdržali sa prijaté 100 za, proti, zdržali sa prijaté 101 za, odpadáva, pardon, 102 za, proti, zdržali sa zamietnuté 103 za, proti, to si skontrolujme. 103. Končím hlasovanie a je to prijaté. 104 za. Proti zdržali sa prijaté 105 za. Proti zdržali sa zamietnuté 107 za. Proti zdržali sa prijaté 108 za. Proti zdržali sa prijaté 109 za. Proti zdržali sa prijaté 110 za. Proti Skontrolujeme si 110. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 111 za. Proti zdržali sa zamietnuté 112 za. Proti zdržali sa prijaté 113 za. 112. To bolo jasne za. Verte mi. Končím hlasovanie. Áno. Za. 113 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 114, 115 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 116, dve časti za, proti, zdržali sa, zamietnuté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá regi 10 za, proti, zdržali sa, prijatá regi 12 za, proti, zdržali sa, prijatá regi 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 117 dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 118 za, proti, zdržali sa prijaté, 119 za, proti, zdržali sa prijaté, 120 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 121 za, proti, zdržali sa prijaté 122 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté 125 za, proti, zdržali sa zamietnuté 126 za, proti, zdržali sa prijaté 127 za, proti, zdržali sa zamietnuté regi 13 za, proti zdržali sa prijaté, regi 15, proti zdržali sa prijaté, 128 za, proti zdržali sa je to zamietnuté, 129 za, proti zdržali sa je to prijaté, 130 za, proti zdržali sa prijaté, 131 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 6 za, proti zdržali sa prijaté, 136 za, proti, zdržali sa prijatí 137 za, proti, zdržali sa zamietnuté 138 za, proti, zdržali sa prijaté 139 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté 143 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté 149 za, proti, zdržali sa prijatá 150 za, proti, zdržali sa prijatá 151 za, proti, zdržali sa zamietnuté 152 za, proti, zdržali sa prijaté 153 s ústnym pozmeňovacím návrhom nie sú námietky. Za, proti, zdržali sa prijaté 154 za, proti, zdržali sa prijaté 155 za, proti, zdržali sa, prijaté 156 za, proti, zdržali sa, prijaté 157 za, proti, zdržali sa, prijaté 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 160, 161 za, proti, zdržali sa, prijaté 162 za, proti, zdržali sa, prijaté 163 Prvá časť odpadáva. Druhá časť je 163 za, proti, zdržali sa prijaté. Jedna šest štvorka odpadáva, jedna šest, šest za, proti, zdržali sa prijaté, jedna šest, päť, jedna šest sedem za, proti, zdržali sa prijaté, jedna šest, osem za, proti, zdržali sa prijaté, jedna šest, deväť za, proti, proti, zdržali sa prijaté 1 za, proti, zdržali sa zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa prijaté 5 za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá 1, 7, 6, druhá časť sa, proti, zdržali sa zamietnuté 1, 7, 7 za, proti, zdržali sa prijatá 1, 7, 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 8, 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté 173 za, proti, zdržali sa, prijaté. 183 za, proti, zdržali sa, prijaté. 185 eh, za, proti, zdržali sa, prijaté. 186 odpadáva, 170 eh, za, proti, zdržali sa, prijaté. 187 za, proti, zdržali sa, prijaté. 188 za, proti, zdržali sa prijaté. 189 za, proti, zdržali sa prijaté. Regi 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Regi 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Regi 17 za, proti, zdržali sa prijaté. 190 za, proti, zdržali sa, prijaté jednotka za, proti, zdržali sa, zamietnuté dvojka za, prijaté proti zdržali sa zamietnuté 3 za, proti zdržali sa prijaté 4 za, proti zdržali sa prijaté 5 za, proti zdržali sa zamietnuté 6 za, proti zdržali sa zamietnuté 7 za, proti zdržali sa zamietnuté 8, 9 za, proti zdržali sa 9 si preveríme. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. 10 za, proti, zdržali sa, prijaté 11 za, proti, zdržali sa, 12 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 13 za, proti, zdržali sa, 14 e, za, proti, zdržali sa, prijaté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 proti, zdržali sa za, e, prijaté 24 za, proti, zdržali sa prijaté, regie 1, 2 pokryté, libe 1 pokryté. Za stanovisko libe je tiež pokryté. Hlasujeme teda o celej e, správe ako celku menovite. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. Takže jedno hlasne gratulujeme Juliane. Ďakujem a teraz prejdeme k hlasovaniu o výročnej správe o kontrole finančných aktivít EIB za rok 2015. Spravodajca bol pán Ali. Chce sa pán spravodajca vyjadriť? Ja by som sa rád poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom. Myslím si, že všetci odviedli kus dobrej práce tam e, došlo k dobrému prepojeniu medzi našimi e, výbormi e, a práca stieňových spravodajcov si zaslúži našu pozornosť. Ďakujem pekne. 148 pozmeňovacích návrhov, takže začneme prvým, kto je za proti, prijatý, dvojka za proti, prijatý, trojka za proti, Prepačte, hovorí pani predsednička. Rada by som mala pred sebou hlasovací zoznam. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Môžeme si to elektronicky skontrolovať. Trojku. Zahajujem hlasovanie. Zamietnutý. Štvorka. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Aj toto si elektronicky skontrolujme. Štvorku. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 5. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Šestka za. Proti? Zdržal sa? Prijatý. Sedem za proti zdržal sa prijatý. 8 za, proti zdržal sa prijatý. 9 odpada, 10 za, proti zdržal sa niekto zamietnutý. 11 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 12 za, proti. Skontrolujeme si 12 elektronicky. Končím hlasovanie prijaté. Pozmeňovací návrh 13 odpadá. 14 tiež, 15 za, proti, zdržal sa niekto prijatý 16 a 17 za, proti, zdržal sa niekto prijatý 17 za, proti, zdržal sa niekto prijatý 19 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý 20 za, proti, zdržal sa zamietnutý 21 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý 22 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý 23 za, proti, zdržal sa niekto prijatý 24 za, proti, zdržal sa niekto prijatý 25 za, proti, zdržal sa niekto prijatý 26 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý 27 za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si to. 27. Myslím si, že bola zamietnutá, ale nie som si istá. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté, jasne, prepačte. A teraz 28. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutá. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto prijaté.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 33 odpadá, 34 tiež, 38 za, proti zdržal sa niekto prijaté, 41 za, proti zdržal sa niekto prijaté, 39 odpadá, 40 tiež, aj 42, 43, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 44 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 45 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 46 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 47 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 48 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 49 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 51 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 50 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 52 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 53 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 54 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 55 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 56 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 57 za. Odpadá 57. 58 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 60. Kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 63 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 59 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 61 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 62 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 64 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 65 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 66 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 68 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 67 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 69 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, neprijaté, prepačte, hovorí pani predsednička, 70 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 71 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 72 za, za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 73 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 74 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 75 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 76 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 77 odpada, 78 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 79 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 80 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamietnuté 81 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté 82 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté 83 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté 84 za. Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté 85 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté 86 za. Proti? Zdržal sa niekto? Skontrolujeme si 86. Myslím si, že bola prijatá, ale nie som si úplne istá. Zamietnuté. Áno, prepačte. 87 za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 88 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 89 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 90 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 91 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 92 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 90 3, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 94 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 95 odpada, 96 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 97 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 98 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 99 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 100, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 101 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 102 e, za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 103 e, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 104 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 105 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 106 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 107 za a tiež 800 108 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 109, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 110 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 111 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 112 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 113 odpada, 115 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 100 15 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 116 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 117 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Skontrolujeme 117, myslím, že bola schválená, ale nie som si istá. Končím hlasovanie, je to zamietnuté. 118, to je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 119 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 120 za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si 120. Hlasujte. Končím hlasovanie. Prijaté. 100. 21 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 1, 2, 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 1, 2, 3, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 124, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 125 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 126 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 127 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 128 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 129 za, proti, skontrolujeme si. 128, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si to. 128 si prosím skontrolujme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 129 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 130, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 131 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Skontrolujeme si 131 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Sto tridsať dva za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujeme si to elektronicky. 132. Končím hlasovanie. Prijaté. 134, kto je za? 133, prepáčte, hovorí pani predsednička, 133 za, proti zamietnuté, 134 za, proti zdržal sa niekto prijaté 135 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté 136 za, proti zdržal sa niekto prijaté 137 za, proti zdržal sa niekto prijaté 138 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté 139 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté 140 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté 141 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté 142 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 143, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 144 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 145 za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujme si 145, myslím si, že je zamietnutá, ale nie som si istá, 145 elektronicky. Je to zamietnuté. 146, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 147 za, proti, 147 za, proti, zdržal sa niekto. Skontrolujme si to elektronicky, myslím, že je to zamietnuté. Končím hlasovanie, áno, zamietnuté. 147, kto je za, proti, 148 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 149 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 150 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 151 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 152 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. 153 odpada. 154 za, proti, Zdržal sa niekto prijaté. Skontrolujeme si 154 elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 155 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 155. Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté. 156, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Môžeme si to elektronicky skontrolovať. 156. Prijaté. Ďakujem, že sa zúčastňujete No, hlasovanie 157 za, proti zdržal sa niekto, prijaté 158 za, proti zdržal sa niekto, zamietnuté 159 za, proti zdržal sa niekto, zamietnuté 160 za, proti zdržal sa niekto, prijaté 161 za, proti zdržal sa niekto, zamietnuté 162 za, proti zdržal sa niekto, prijaté 163 za, proti zdržal sa niekto, zamietnuté 164 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 165 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 166, 167 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. Kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté, 168 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 169 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 170 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 171 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté 172 za, proti, zdržal sa niekto prijaté 173 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 174 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 175 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté 176 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 177 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 178 za, proti. Zdržal sa niekto zamietnuté 179 za, proti zdržal sa niekto prijaté 180 za, proti zdržal sa niekto prijaté 181 za, proti zdržal sa niekto zamietnuté 182 za, proti zdržal sa niekto prijaté 183 za, proti zdržal sa niekto prijaté 184 za, proti zdržal sa niekto prijaté regi 4 za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Regi 6, môžeme 6 až 12 amblok hlasovať. 6 až 12, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. A teraz budeme hlasovať o celej správe. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Gratulujeme spravodajcovi 16 k 1. Ďakujem a teraz e, sme tým pádom ukončili hlasovanie. A prejdeme k bodu číslo 8 dnešnej agendy, keď že stále tu pán spravodajca nie je nasledujúceho bodu. Osmička, osobitá, osobitná správa 24 lomeno 2016, štátna pomoc a kohezná politika. Pán spravodajca Ali je našim spravodajcom. Pán eh, Herix eh, z dvora auditorov. Vítam vás medzi nami. Takmer už sedíte na tej slnečnej strane života. Niekoľko slov k predstaveniu tejto osobitnej správy. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, dámy a páni poslanci. Dovolte mi, aby som stručne uviedol naše odporúčania, pokiaľ ide o štátne um, subvencie v politike súdržnosti. Úvodom by som skonštatoval, že poskytovanie subvencií uh, je veľmi uh, dôležité a je to v takých sektoroch, A e, teda je dôležité, hovoríme o období 2007-2014, bolo to 504 miliard eur štátnych dotácií, z toho 139 e, miliard eur išlo z fondu súdržnosti. Náš audit sa sústredil na rešpektovanie predpisov a porovnávali sme počet uh, zistených chýb na jednej strane jednak dvorom auditorov a komisiou aj členskými štátmi a zaoberali sme sa analýzou týchto chýb. Zo strany komisie, a pokiaľ ide o korektívne opatrenia komisie, ako aj opatrenia, tak ako sú stanovené v novom programe 2014-2020. Eh, rád by som skonštatoval, alebo pokiaľ ide o chybovosť v oblasti štátnych subvencií 13,5 to je odhadovaná priemerná kvota na obdobie 2010-2014, eh, chybovosť 5,7 teda veľmi významná oblasť. Keď sa pozrieme na poriadne využívanie týchto fondov, Najväčšie chyby boli v intenzívnosti a tiež nedostatočných podnetoch. DG, Regio a Ample. konštatovali, re, respektíve nedostatočne evidovali chyby aj analýzy neprebiehali dostatočne, takže databázy. Na základe tej databázy nebolo možné lepšie a bližšie zanalizovať chyby. A komisia by bola mohla prijať nejaké preventívne opatrenia pre členské štáty, ale bohužiaľ nemohlo k tomu dojsť práve z tohto dôvodu. Na druhej strane DigiCont Urobil horizontálnu analýzu na základe kontrolovaných e, úprav pre e, dotácie 2014 a tam vyplynulo, že asi 30 týchto subvencií bolo považovaných za problematické v tom zmysle, e, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, došlo napríklad k porušeniu predpisov. Jeden konkrétny aspekt v piatich členských štátoch počet problematických chyb predstavoval 50 či dokonca viacej. To je naozaj obrovské percento chybovosti. A teraz sa pozrite na presnejšiu analýzu e, zisťovania a mm, konštatovania chyb. Má, je to v tabulke a vidíte, že Ehm, dvor auditorov objavil asi 90 eh, chýb, ktoré súviseli so subvenciami a vykázali ich ako chybné. Porovnateľná časť ehm, bola zistená v DG Regio a DG Comp pri svojich kontrolách programov skonštatovalo chybovosť až vo, víc, až vo výške takmer 36 ten rozdiel je e, možné vysvetliť tým, že máme rôzne prístupy, máme rôzne prístupy námatkových kontrol, ale e, kontroly na, e, orientované, orientované na riziko v DigiComp. Ale zároveň je to veľký skok, aj v tom súhrne vidíte, že členské štáty pri svojich kontrolách objavili menej ako 4 chýb čo to teda znamená? Znamená to, že tie nezrovnalosti na európskej úrovni pri rovnakom systematickom prístupe, tak bol eh, ten rozdiel 5 krát vyšší než u členských štátov. A to nás vedie k záveru, že kontrolné orgány v členských štátoch hm, nepripisujú dostatočnú váhu eh, štátnym dotáciám pri kontrole. Rovnako sme skonštatovali nedostatočnú koordináciu v komisii nedošlo, nedochádzalo k výmeni eh, k výmene informácií a analýz vo vnútri medzi službami a servismi komisie. Generálne riaditeľstva nemali žiadny neomedzený prístup k databázam, ktoré vytvorili iné služobné miesta a v prípade veľkých projektov teda to sú také projekty, kde tá spôsobila úhrada nákladov, tak tam vôbec nedošlo ku systematickým konzultáciám medzi DG Regio a DG Comp. Napríklad na rok 2012 na, v prípade tom Leipzig Halle. Takže tu vidíme isté riziko, že veľké projekty sa schválili ale tieto porušili alebo mohli porušiť predpisy pre štátne subvencie a tým pádom mohli aj porušiť pra- všeobecné európske pravidla. 2007 až 2012 komisia mala cirka 440 schválených projektov a len málo z nich mm, bolo nejakým spôsobom takto identifikované a skonštatovali sme, že e, sa urobilo málo korektívnych opatrení v komisii v súvislosti s chybami, ktoré obe generálne riaditeľstva skonštatovali, tak Regio ako kom. Regio vytvorilo 18 finančných korekcií pre 7 členských štátov v, rok, v období 2010 až 14 5 rokov v, v um, asi 59 miliónov eur sumy a to súvisalo so štátnymi subvenciami. Keď sa pozrieme na tú veľkú reláciu, tak to nie až toľko, áno. DG Comp okrem dobrovoľných eh, spätných prevodov členských štátov urobil len jednu finančnú korupciu a to 0,3 milióna eur. Ale to sú veľmi nápadne nízke finančné kvoty. V 2012 a 2014 v tomto období sa veľa vecí zmenilo a tu komisia vytvorila nariadenie GBER, A takto vznikla ďalšia oblasť e, využitia alebo pôsobnosť. Takže začali sme pôvodne z 26 až na 34 a očakávalo sa, že 90 opatrení v rámci tých štátnych dotácií, že to bude pokryté a že sa to bude evidovať. Samozrejme, bude veľká zodpovednosť aj veľkých teda členských štátov, alebo členské štáty e, budú určite vyzývané. Je tam obrovský potenciál, aby mohli ešte vylepšiť svoj postoj. Ak dovolíte, ak by som sa ešte vrátil k tomu, čo som povedal, ak došlo k istým chybám, ktoré boli spôsobené, tak sa môžeme obávať, že tá chyba by bola ešte vyššia. Zjednodušilo sa to v prípade veľkých firiem a adaptovalo sa to pre malé a stredné firmy. a došlo k režimom pomoci a tam sme žiadali väčšiu transparentnosť a rešpektovanie ustanovení idem ďalej a veľmi rýchlo načrtnem ďalšie zmeny. Tá kondicionalita ex ante v rámci štátnej pomoci, aby sme zabránili tomu, respektíve členské štáty musia robiť samohodnotenie v spolupráci s komisiou a niektoré členské štáty si uvedomili, že nesplňali eh, podmienky a z tohto dôvodu sme e, spustili istú sériu opatrení a tiež sme sa rozhodli prijať isté plány, hlavne také, ktoré sa majú aplikovať. Vieme, že aj len jeden členský štát ich aplikuje. Akčný, všeobecný akčný plán pre štátnu pomoc, ktorý bol spustený. Ide o kapacitu členských štátov, ktorú treba posilniť lepšou databázou. To sú pozitívne opatrenia, ktoré treba určite spomenúť. A teraz by som sa dostal k odporúčaniam a istému rezume. E, dopracovali sme sa k 12 odporúčaniam. Komisia e, väčšinu z nich prijala išlo odporúčania komisie, ako napríklad vylepšenie dohľadu, aby komisia mohla do svojej databázy zachytávať isté informácie, aby lepšie mohla zanalizovať dosah a hĺbku istých chyb a aby sme e, sa snažili lepšie dohliadať v plnení členské štáty a komisii sme odporúčili, aby prijala korektívne opatrenia, ak štátna pomoc nie je udelovaná v zmysle e, platných ustanovení. Rovnako sme odporúčili v prípade veľkých projektov akýsi spôsob a priori overovania a tam sa kontroluje rozsah aj kvalita a myslíme si, že komisia musí uvažovať tiež o ďalších možnostiach, ako ďalej postupovať. A ešte jedno odporúčanie. Existuje databáza Európskej únie pre rešpektovanie princípu Degendorf, aby sme um, podnecovali členské štáty, aby mali centrálny register uh, pomoci de minimis. Áno, to je uh, cirka, pani predsednička, vážené dámy a páni, som rád, že som mohol predstaviť tieto odporúčania a som pripravený odpovedať na všetky otázky. Ďakujem veľmi pekne, gratulujem, naozaj to bolo uh, veľmi uh, zaujímavé spravodajca, pán Ali, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Viac než tretina európskeho rozpočtu ide na politiku súdržnosti, ktorá má odstrániť rôzne rozdiely medzi regiónmi v EÚ. Reštrukturalizácia priemyslu, polnohospodárstvu a tak ďalej. E, ide nám o to, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť regiónov, aby sme vytvárali pracovné miesta, ale štátna podpora je zakázaná, aby sme zabranili skresľovaniu trhu. A aj napriek tomuto zákazu v niektorých odvetviach a geografických oblastiach sa do istej miery legál, um, stava alebo legálnym cieľom, alebo tu bolo práve nerešpektovanie pravidel štátnej, štátnych subvencií v politike súdržnosti a do akej miery bola komisia o týchto prípadoch informovaná a či bola uh, schopná tieto prípady vyšetriť a aké konkrétne kroky prijala. Pokiaľ ide o kvalitu hodnotenia, pokiaľ ide o dvor auditorov, my ich hodnotenie vítame a pokrylo pokrylo obdobie 2007 až 2013 a zvláštny e, dôraz sa kladol na obdobie 2014 a išlo o to, e, alebo tá analýza sa robila, či tie kroky, ktoré urobila Európska komisia, pomohli členským štátom v ich kapacitách napraviť e, pochybenia a predvídať ich a zabrániť im do budúcnosti a či to je skutočne pravdivý obraz toho, čo sa v reáli deje v, politike, v koheznej politike a či boli vydané zôvodnené pokyny do budúcnosti. Komisia ochotne prijala väčšinu e, týchto odporúčaní. O niektorých bolo možné diskutovať, ale komisia splnila deadline na splnenie všetkých krokov a odporúčaní. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pani predsednička. A teraz ideme k rozprave. Ak by nie všetci čítali maily, tak by sme mali možnosť diskutovať o tejto významnej správe, ale žiaľ všetci čítajú svoje maily, tak by som vyzvala komisiu, aby podala svoje stanovisko. Nech sa páči. ja. Wer fängt an? Kto by chcel začať? Pán Zeber? Nech sa páči, DJ Regio. Many thanks, uh, Mrs. Chair. Sorry, I was looking for the, for the button. Ďakujem pekne, pani predsednička. Sme veľmi vďační za tie hodnotenia a analýzu dvoru auditorov, ktoré sme dostali. Veľmi úzko sme s dvorom auditorov spolupracovali na zadefinovaní problémov práve v súvislosti so štátnymi dotáciami. Nielen v rámci tejto špecifickej zvláštnej správy, ale už aj počas leta, pretože určite viete, dvor auditorov tieto problémy veľmi pozorne sleduje a zameral sa hlavne na roky 2014 kde hlavný zdroj chybovosti v koheznej politike, bo, e, kto, tá chybovosť bola 17 až 20 e, tak na to sa sústredili. A my ďakujeme za tú analýzu aj za to, že dvor auditorov si uvedomuje, že to obdobie 2010-2014 že po tomto období prišlo k zlepšeniu, aj to dvor auditorov zaznamenal, hlavne pokiaľ ide o chybovosť. Ak ste sa pozreli na výročnú správu za rok 2015, tak tam je chybovosť 5,8, ale v zvláštnej výročnej správe 2015 dvor auditorov zaznamenal zlepšenie v práci kontrolných orgánov aj počas samotných kontrol a to naozaj vítame. Akceptovali sme 9 odporúčaní, pracujeme na nich a dvor auditorov e, spomenul akčný plán komisie, ktoré vypracovalo DG Regio, DG pre zamestnanosť a pre hospodárskú súťaž, aby sa podarilo zlepšiť kapacitu členských štátov, vyriešiť problémy so štátnou podporou, čo je naozaj zložitá oblasť Spolupracovali sme s auditnými orgánmi, aby sme vylepšili administratívnu kapacitu už v roku 2011. V 15. sme rozoslali veľmi podrobné kontrolné zoznámy, ktoré sa týkali špecifických auditovaných problémov a vyzvali sme tiež kontrolné orgány, aby zoznámy rozoslali aj ďalším kontrolným eh, inštanciám, aby všetci fungovali podľa eh, rovnakých noriem a štandardov. Tiež sme skontrolovali databázu, ktorú používame k hláseniu prípadov nerešpektovania. V roku 2013 DG Auditu mal databázu, ale táto alebo tieto sa nevypracovali na taký druh analýz a kontrol, ktoré sa teraz odporúčajú dvorom auditorov. Faktom ostáva, že máme databázu, poča, po, m, vďaka ktorej bude možné hlásiť všetky nezrovnalosti a využívať aj rva, rôznu typológiu chyb a bude tiež možnosť spolupracovať s OLAFom a s ich systémom ohlasovania nezrovnalostí. A tiež vyzývame auditné orgány, aby vo svojich správach upozorňovali na chyby podľa tejto typológie. To nám uľahčí ďalšie hodnotenie, ktoré budeme robiť spolu aj s DG Comp e, v e, otázke štátnych dotácií, aby sme mohli urobiť cieľané kroky. V prípade často sa opakujúcich chýb. Potom dám slovo ďalšiemu kolegovi za DG Comp k niektorým konkrétnym otázkam, ale ešte tá žiadosť spravodajcu alebo tá výzva na komisiu odmietnutí realizovať odporúčanie 4b. Ide o veľké infraštruktúrne projekty pred rokom 2012. Určite to viete a dvor auditorov to vysvetlil. V roku 2012 Európsky súdny dvor vydal ďalšie rozsudky a judikáty, ktoré sa týkajú riešenia otázok štátnej podpory v súvislosti s infraštruktúrnymi projektami. Jedna judikatúra sa týkala oblasti, ktorá nebola úplne jasná. Komisia vydala ešte isté signály pred týmto dátumom členským štátom, že tieto projekty nespadajú pod pravidla štátnej podpory, ale v roku 2011 zvor auditorov vydal isté odporúčania. Komisia informovala členské štáty, že vzhľadom na túto novú právnu situáciu je potrebné hodnotiť tieto veľké infraštruktúrne projekty inak a v prípade nutnosti je potrebné komisii oznámiť eventuálne problémy práve so štátnou podporou. Všetky programové orgány dostali pokyny a v roku 2008 a tam sme veľmi jasne zadefinovali našu žiadosť hodnotiť štátnu pomoc pre veľké infraštruktúrne projekty aj po roku 2012. Je jasné, že retroaktívne sme nemohli členským štátom nič nariadiť, ani príjemcom. Cieľom bolo zaistiť stabilný právny rámec tak pre príjemcov, ako aj pre členské štáty a v tých pokynoch sme zaviedli naozaj veľmi jasné inštrukcie, ako zaobchádzať s veľkými aj menšími infraštruktúrnymi projektami pred a po pokynoch a po tom, čo členské štáty dostali túto judikatúru k dispozícii. Preto bolo to bola zložitá etapa. Budúci týždeň budeme programové obdobie uzatvárať. Niektoré prípady budeme znovu otvárať. Neviem síce, či to bude nutné, pretože tých prípadov je málo. Kolega to vysvetlí. A to obdobie 2014-2020. Zlepšili sme postup pre schvalovanie veľkých projektov, aby sme zabezpečili, že akákoľvek otázka veľkých projektov a štátnu pomocou, že proste každý členský štát to bude musieť ešte predtým prejednať a toto odporúčanie ešte viacej platí pre obdobie 2014-2020. Všetky otázky bude potrebné najprv prediskutovať s komisiou, pretože nemá význam, aby komisia schvalovala nejaký veľký projekt a potom vlastne povie členskému štátu, že takýto obrovský projekt nie je spôsobili. Úzko sme spolupracovali s auditnými orgánmi na zvýšení ich kapacity Nejde len o pokyny, školenia in situ, zdieľanie zoznamov a tak ďalej. Ale pomáhali sme alebo sprevádzali sme auditné orgány aj počas týchto kontrol a zaznamenali sme aj to, že dvor auditorov vo výročnej kontrolnej správe za rok 2015 konštatuje, že sme zistili zlepšenie v kontrolách porovnaní s predchádzajúcim rokmi, keďže väčšina kontrolných zoznamov, ktoré využívajú kontrolné orgány a príjemcovia, naozaj zodpovedajú pravidlám v oblasti štátnej podpory. Naďalej budeme spolupracovať s týmito e, kontrolnými orgánmi v rámci nášho plánu, ktorý prebieha Zlepšili sme aj spoluprácu s Comp, s členskými štátmi, aby sme dostali viacej poriadku do tejto oblasti štátnej pomoci. Pán Seber, teraz som nepočula, prečo komisia doteraz eh, neprila žiadne korekčné opatrenia, prečo boli potrebné kroky dvora auditorov. Mohli by ste sa ešte k tomu vyjadriť predtým, než prejdeme ďalej? Uh, Odporečenie jedná jedna sa skôr uh, vzťahuje na DigiCom, uh, k tomu sa vyjadria, ale uh, spomínajú tou viaceré e, kroky v prípade nenaplnenia a dvor auditorov hovorí, že naša e, úroveň je podobná ako e, tá, ktorú spomína dvor auditorov. Ako povedal pán Herik, sedem členských štátov bolo podrobených finančným korekciám kvôli otázkam štátnej pomoci a Digicom robí, vykonáva monitoring v členských štátoch. Ďakujem pekne, pán Sokup. Ďakujem. Chcel by som sa vyjadriť k trom odporúčaniam, ktoré komisia e, zamietla, ale keďže ste sa e, venovali otázke e, korekcií v prípade e, chýb, ktoré sme detekovali v rámci monitorovania. Chcel by som sa k tomu stručne vyjadriť. Je pravdou, že každý rok e, vykonávame monitoring z perspektívy DG a máme tam mieru chybovosti na úrovni približne 30 ale chyba neznamená vždy, že e, sa poskytla štátna pomoc nekompatibilne. Vždy musíme rozlišovať medzi ilegalitou opatrenia alebo nekompatibility, e, ktorá sa týka vecnej stránky. Takže do tohto spadajú aj procedurálne chyby členských štátov, ktoré však nutne nemusia viesť k e, substantívnym chybám, pokiaľ ide o kompatibilitu no, prijatých opatrení. A tu nájdeme chyby, ktoré sú len procedurálnej povahy. Napríklad právny základ e, neobsahoval všetky potrebné e, predpoklady Tam príjmeme korekčné opatrenia eh, formou eh, zabezpečenia toho, aby sa pozmenil eh, tento právny základ na strane členského štátu, aby sa veci zmenili aj teda pre budúcnosť, ale nemusí to nutne viesť k vlastne vracaniu prostriedkov. Takže tu rozdiel medzi mierou chybulosti a mierou E, teda vrátených e, prostriedkov. To je týmto vysvetlené. Niektoré členské štáty dobrovoľne vrátili e, prostriedky bez toho, aby komisia spustila príslušné postupy. A teraz by som sa vrátil k odporúčaniam. Najprv teda k tomu, či by komisia mala vyšetrovať projekty, kedy bola poskytnutá pomoc a projekty e, boli e, prijaté pred rozsudkom Rapsikali, kedy ešte veci neboli jasné. Tam išlo o to, či infraštruktúra spadá pod e, tieto pravidlá alebo nie, či je to ekonomická činnosť. Takže bola tam nejasná situácia, súd ju e, v tomto rozsudku vyriešil. Takéto situácie je, myslím, dobré, ak e, sa uplatnia takéto e, objasnené pravidlá do budúcnosti, ale nie je treba retroaktívne sa viacero rokov dozadu zaoberať minulosťou. Tiež by som chcel povedať eh, k tomu, čo už pán Zeber spomenul. Nemyslím si, že problém v teréne je naozaj taký veľký. Ako komisia eh, eh, spomína k, teda vo svojej note o štátnej pomoci toto nevplýva, tento rozsudok nevplýva na každú infraštruktúru. Infraštruktúry ako cesty v princípe E, e, dodávky vody, kanalizácia, e, železnice s tým, týmto nie sú, týmto rozsudkom nie sú pokryté. Takže to znamená, že projekty, ktoré sú podporované v týchto oblastiach, tie nie sú pokryté pravidlami e, štátnej pomoci, ale vplýva to napríklad na e, letiskovú infraštruktúru alebo širokopásmovú infraštruktúru, kde je väčšia konkurencia medzi jednotlivými sieťami a e, súkromným financovaním. Takže rozsah pozornosti Leipzig ale je limitovaný a teda retroaktívne, e, myslím, nemá zmysel tu e, preskúmovať veci. E, pokiaľ ide o centrálny register de minimis, ktorý majú členské štáty vytvorí, tam ide o strop 200 tisíc za 3 roky. Tam členské štáty musia zabezpečiť, aby sa nepresiahala táto suma za 3 roky. Ale spôsob, ako to členské štáty budú implementovať, a prenechávame na členské štáty register, je samozrejme jeden zo spôsobov. Niektoré členské štáty takto postupujú, iné postupujú inak, napríklad formou deklarácie zo strany e, firiem, aby sa zabezpečilo dodržanie tohto pravidla. Takže je to otázka subsidiarity Nechceli by sme túto oblasť eh, harmonizovať. A potom tretia oblasť, eh, centrálny register pre e, žiadosti o e, vrátenie prostriedkov. E, Mali sme tu rozsudok pred eh, pár rokmi, ktorý hovorí, že komisia nemôže autorizovať eh, pomoc firme, ktorá ešte stále musí vrátiť eh, minulú nelegálnu pomoc. To je teda princíp. My v DG Competition považujeme že je potrebné tento princíp na národnej úrovni aplikovať, e, takže členské štáty nemôžu takejto firme alebo skupine, do ktorej patrí, poskytnúť novú pomoc, takže to musí aplikovať na národnej úrovni. E, chceme to aj v aktuálnej revízii, e, na ktorej pracujeme, objasniť. Dúfajme, že bude čoskoro prijatá. A z tejto perspektívy si myslíme, že celoeurópsky register so všetkými firmami by eh, bol zmysluplný, pretože opäť Ide tu o úroveň členských štátov, takže treba to ponechať na členských štátoch, aby zabezpečili eh, súlad s týmito pravidlami. Ďakujem a zastupkynia Olafu, pani Mariusinia tu nás eh, postupne minútu, ak som správne nevyslovila vaše meno. Ďakujem, pani predsedníčka, budem stručná. A pokrytie odporúčanie týkajúce sa systému riadenia irregularít e, e, sme sa tým zaoberali a chcem vás informovať, že už sme implementovali e, toto odporúčanie BAC. V úzkej, sme v úzkej spolupráci to je všetko. Ďakujem pekne. Pán Herix, mm, bolo to predsa len e, zaujímavé, e, zaujímavé medzitóny aj rozporúplné stano- e, vyjadrenia zo strany komisie, takže mohli by ste k tomu, prosím, zaujať stanovisko. Prepačte, pán Herix. Dobre, takže ešte raz ďakujem za slovo. Ešte k odporúčaniu 4b sa chcem vyjadriť k tomu, že v prípade, v prípadoch, e, e, ktoré boli povolené pred rokom 2012, že by mal dôjsť k preskúmaniu, spomenul som počet, komisia povedala 400, e, komisia povedala 440 projektov v tomto čase, keď sa pozrieme na počet notifikácií, nemáme k dispozícii štatistiky, ale z osobitnej správy som prevzal čísla. Tam sa hovorilo napríklad iba o štyroch prípadoch, ktoré boli notifikované za 7 až 11, takže môžeme vychádzať z toho, že je tu nejaké eh, či, číslo, o ktorom vôbec nevieme, čo sa tu deje. Takže mohlo by predsa len dôjsť k masívnym nezrovnalostiam a porušeniu finančných záujmov EÚ. A jednoducho na to sme chceli poukázať. Môžeme sa s tým zmieriť, alebo jednoducho niečo um, urobiť preto, aby sa veci objasnili Všeobecne musím povedať, že e, chápem argumenty komisie, ale celkom tak to nie je. Viackrát som sa zaoberal štátnou pomocou. Je, e, sú tu aj iné rozsudky. Na strane 38 e, ich citujeme Airport de Paris v roku 2013 tam už bolo rozhodnuté, že ak hospodárska činnosť je spojená s infraštruktúrou, Treba tu uplatňovať eh, predpisy týkajúce sa štátnej pomoci. A komisia eh, tiež eh, treba povedať, že viacero infraštruktúrnych projektov označila, že majú byť v súlade s týmto. Takže sú tu predsa len prípady, o ktoré je možné sa oprieť. Bolo by teda, myslím, na základe tohto vhodné, keby ešte, eh, ešte pred teda tým spomeným prípadom sa boli zohľadnili tieto mm, rozsudky. A um, k tomu, čo povedal kolega z generálneho rediteľstva Competition, áno, nie vždy je tu nárok eh, na uh, finančnú korekciu. Uh, v našej tabulke na strane 34 spomíname tie prípady, ktoré sú problematické a v poslednom slupčeku tie, kde je problém so zlučiteľnosťou s vnútorným trhom. Predsa len teda tu máme zdokumentované prípady, ktoré boli nezlučiteľné podľa teda popisu komisie s vnútorným trhom. A ako som už spomenul, Eh, máme tu jednu eh, finančnú eh, korektúru komisie v danom období. Pokiaľ ide o tie tri odporúčania, na ktoré sa vzťahuje pán Soukup z DG Comp, Leslie Hallett, to som už spomenul, ale sú tu aj prípady z minulosti, ktoré idú opačným prípadom. Pokiaľ ide o de minimis, vy ste spomenuli právnu istotu, aj e, ja by som chcel toto kritérium e, spomnúť aj v tomto prípade. Register, e, v ktorom si človek ľahko urobí prehľad, tiež poskytuje právnu istotu. Treba totiž ščítavať sumy za 3 roky, aby ste vedeli, či sa prekročí tento limit 200 tisíc, takže e, to by poskytovalo právnu istotu. E, a malo by to podporiť členské štáty ísť ehm, týmto smerom e, a vytvoriť, zaviesť takýto register. A potrebné e, ďalšie odporúčanie e, týkajúce sa toho, že sa nemôže poskytovať ďalšia pomoc, pokiaľ, ne, sa, pokiaľ ešte nejaká firma nevrátila nelegálne poskytnutú pomoc. To sa podľa mňa dá vyriešiť ak sa to vzťahuje na e, jeden členský štát. Ale potom e, sú tu e, nadnárodné spoločnosti, kde tu máme naozaj prepletenie v celej Európe a to bude veľmi ťažké získať prehľad. Preto si myslíme, že práve v takomto prípade celý Európsky register by bol veľmi napomocný na zvýšenie právnej istoty, zabezpečenie, že sa nevypláca štátna pomoc firmám, ktoré ešte majú vrátiť E, prostriedky, ktoré boli e, irregulárne vyplatené. Ďakujem, kolega Salafranka, nech sa páči. Ďakujem. By som poďakoval spravodajcovi aj dvoru auditorov, aj predstaviteľov komisiu za ich príspevky v tejto rozprave a ukazuje sa na jeden zo zásadných princípov, na ktorým sa zakladá aj EÚ. Rímska dohoda e, hovorila, že Princíp voľnej hospodárskej súťaže je podstatou nášho spoločného trhu, spoločný trh a zakladajúca zmluva, ktorej výročie sme tento víkend slávili, tiež hovoria, že nástroj, ktorý sme vytvorili, musí prinášať harmonický a vyrovnaný rozvoj našich regiónov a tretina z rozpočtu ide práve na koheznú politiku a preto je veľmi zaujímavé vidieť čísla, ktoré dvor auditorov uverejňuje, hovorí, že je 500 miliárd v tomto období štátnej pomoci. To je vysoká suma. A že 130 miliárd eur súvisí s koheznou politikou štátnej pomoci to jasne poukazuje na význam tejto správy. 365 miliárd štátnej dotácie ide e, na projekty, ktoré súvisia s inými politikami EÚ. A ja si kladiem otázku, pani predsedničke, ja som nový člen v Kokobu, či by nebolo vhodné prediskutovať aj tieto iné politiky vzhľadom na ten obrovský objem financií. V tejto konkrétnej správe sú dve veci, ktoré by som rád zdôraznil. Spýtal by som sa predstaviteľov komisie, aký je rozdiel medzi chybami, ku ktorým došlo a objemom pomoci, ktorú sa podarilo znovu získať, pretože to poukazuje na účinnosť alebo neúčinnosť, neefektívnosť v prípade uznávania režimu štátnej pomoci štátna e, pomoc, dotácia nie je ilegálna, ale je kompatibilná alebo nie na základe určitých stanovených cieľov ustanovení. Preto by som rád poznal, či už z úst dvora auditorov alebo z predstaviteľov komisie, aký je rozdiel v absolútnych číslach medzi chybami, ku ktorým dochádza v koheznej politike štátnej pomoci a aká je úroveň návratnosti. Komisia prijala odporúčania do auditorov aj náš spravodajca. Ja si myslím, že mať e, aktualizovanejšiu databázu a lepšiu koordináciu nielen medzi členskými štátmi a v rámci nich, ale aj medzi DG, to je rozhodujúce. A samozrejme je potrebná aj lepšia koordinácia medzi členskými štátmi. A posledný bod – Pozorne som si prečítal pracovný dokument dvora auditorov a vidím so znepokojením, že 5 členských štátov nesplňa úrovne ex ante a nepredkladajú svoje plány štátnej pomoci a je jasné, že tieto plány musia byť deklarované a kompatibilné komisiou. Tento údaj je podľa mňa znepokojivý a ja dúfam, že budeme presne vedieť, o kom hovoríme v prípade akčného plánu, ak sú členské štáty, ktoré tú kondicionalitu ex ante nesplňajú, čo je pre mňa znepokojivé v takomto spoločenstve právneho štátu. Ďakujem za pozornosť. Ja, sehr gute Fragen, Herr Seber. Dobré otázky, pán E, Zeber, mohli by ste prosím odpovedať vy a vaši kolegovia, nech sa páči. Yes, thank you very much. Uh, concerning... Ďakujem pekne, pokiaľ ide o, o finančné opravy pre koheznú po, politiku. Kalkulácie sme urobili v piatich e, prípadoch a 18 bolo predložených DG Regio. 43 e, e, miliónov práv a vrátení finančných prostriedkov z členských štátov. V ostatných prípadoch tie finančné operávky zo strany komisie sa týkali rôznych aspektov a preto dvor auditorov e, tam nemá k dispozícii konkrétne číslo tých operácií právnych položiek, pokiaľ ide o štátne subvencie. Komisia sledovala každý oznamený prípad e, prípad a poskytujú sa aj správy e, každoročné a e, zaoberali sme sa prípadmi, ktoré nám e, avizovali členské štáty. To je obsiahnuté v správe a úroveň tých opravných položiek je v správe. Keď Dvor auditorov eh, konštatuje, že istý projekt e, je spájaný s vážnymi e, porušeniami, keď e, dôjde k 100% chybovosti, tak je ten nasledujúci krok posúdiť, či je potrebná notifikácia alebo nie je aj pri notifikácii zo, stre, zo strany členského štátu. Treba mať na zreteli a zvážiť, či je to ešte v súlade s, s mluvami. Čiže eh, tam eh, eh, nie je to presné prepojenie medzi určitou sumou vyjadrenou v eurách na verátenie. Pokiaľ ide o SME bonus, pre e, určité e, spoločnosti, čo nie je e, v poriadku. My v každom prípade sa snažíme o vrátenie týchto finančných prostriedkov v každom členskom štáte. Pokiaľ ide o, o prípady, kde sa nesplňa podmienenosť ex ante. E, už sme predložili rôzne akčné plány pre e, túto podmienenosť ex ante pre týchto 5 členských štátov. Tiež je v platnosti týchto 5 e, plánov, akčných plánov boli prijaté partnerské e, dohody a všetky e, akcie, ktoré komisia považuje za e, nevyhnutné. Takže máme tam jednotlivé akčné plány pre tieto členské štáty a monitorujeme ich dodržiavanie. V plnej miere zdieľame odporúčania súdu a komisia príjme rozhodnutia v júni 2017 o stave implementácie týchto akčných plánov, pokiaľ ide o tú ex ante podmienenosť a budú pozastavené e, finančné prostriedky, kde e, nebude v čase podávania správ No, to v poriadku s tou podmienenosťou ex ante. Nož ale nepočuli sme, e, o ktoré členské štáty tu ide. Ktoré členské štáty to sú? Uh, Tieto členské štáty sú uvedené v akčnom pláde, pláne e, e, a, komisie a aj e, v, materiáloch dvora a auditorov. Ďakujeme. Tých 5 členských štátov, podľa mojich poznatkov, to je Taliansko, e, e, Rumunsko, e, Česká republika, Chorvátsko a Slovensko. A, a, a mm, pokiaľ ide o Českú republiku, už uh, sme v 2016 ku koncu uh, roka obdržali uh, informácie ohľadne implementácie akčného plánu. O tých ostatných štyroch nemám presné informácie, ale môžeme vám poskytnúť tieto informácie písomne. Chcela by sa DGCOM vyjadriť, niečo doplniť. Nikto sa viac nehlási o slovo, takže dám slovo pánovi spravodajcovi, kolegovi a Limu. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať za tie doplňujúce informácie, ktoré sme sa dozvedeli od Európskeho dvora auditorov a od e, komisia Tiež ďakujem aj kolegom za príspevky roky, e, ktoré sa zaoberali veľmi dôležitou otázkou týkajúcou sa e, koordinácie medzi e, členskými štátmi, komisiou, medzi jednotlivými štruktúrami v rámci komisie samotnej, pretože to je veľmi dôležité. A táto podmienenosť ex ante, to je otázka, ktorú treba nevyhnutne vyjasniť. Som rád z tých návrhov kolegov a z toho, že tieto budeme môcť zakomponovať do mm, definitívneho znenia a správy. Ďakujem pekne, tým pádom sme sa dostali ku koncu tohto programu rokovania. Ďakujem súdu auditorov, ďakujem e, Olafu za e, poskytnuté informácie a dúfam, že e, čoskoro táto téma sa opäť dostane na náš program, pretože otázka zachovávania finančných zájmov Európskej únie vzhľadom na tie obrovské čiastky nám nemôže byť jedno, takže um, uvidíme sa určite čo skoro. Tým pádom sme skončili tento bod dnešného rokovania a vrátime sa späť k uh, bodu 7 uh, ku kontrole financovania mimovládnych organizácií z rozpočtu Európskej únie. Spravodajcom je Markus Piper, ktorý nám predstaví e, svoju správu z vlastnej iniciatívy. Pán Piper, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem tiež za to, že e, ste e, tak flexibilne to s dnešným programom dokázali zariadiť. Ide tu o financovanie nezávislých e, mimovládnych organizácií. Chceli sme sa pozrieť podrobnejšie na to, ako sú financované mimovládne organizácie z rozpočtu Európskej únie a čo e, s týmito finančnými prostriedkami sa deje. Na úvod musím povedať, že je takmer nemožné dostať sa k e, dobrým číslam. E, komisia toho urobila dosť v záujme poskytnutia údajov, ale ani na tú najjednoduchšiu otázku, roku. Prosím, e, uvedte nám 50 najväčších mimovládnych e, organizácií, e, ktoré nepodliehajú tým podmienkam zvýhodnenej transparentnosti, nám nedokázali vyhovieť. Čiže stá sa to byť nemožná. To je prvý výsledok tejto správy, že máme takéto veľké problémy vôbec sa dostať k údajom, ktoré by mali vypodvedaciu schopnosť. Spracovali sme sa k stanovisku, kde sú vyhodnotené sekundárne peramene a výsledky sú zhrnuté v tejto správe. Veľa finančných prostriedkov sa vynakladá e, v Eh, za jeden rok. Máme tu eh, údaje z roku 2010 1,5 eh, miliárd eur a takmer 70 z týchto finančných prostriedkov putovalo 273 eh, mimovládnym organizáciám. To znamená 1,5 milióna eur každej mimovládnej organizácii tejto triedy veľkosti. Čiže je veľa mimovládnych organizácií v Európe, ale len málo, ktoré sú eh, tak štedro financované z európskeho rozpočtu. Toľko teda moja predbežná pripomienka, pokiaľ ide o údaje, ktoré boli vôbec k dispozícii. A teraz sa vyjadrím k správe samotné mimovládne organizácie aj tu v Bruseli sú e, mimoriadne dôležité a sú dobrými pomocníkmi pri nachádzaní politických informácií, pretože poskytujú informácie, ktoré z iných zdrojov nedostaneme a e, okrem privátnych eh, donorov potrebujú aj zdroje verejné. Avšak tu sa dostávame k problému. V správe sme sa dopracovali k poznaniu, že využitie európskych finančných prostriedkov nie je dobre zdokumentované. A museli sme si eh, pomôcť svoj pomocne, aby sme tú mozaiku dali dohromady. Takže to je prvý kritický bod. Druhý kritický bod je nasledovný. Máme eh, ten dojem, že mimovládne organizácie eh, sú eh, zaplatené za niečo, aj keď často to sa stáva, že pracujú s e, vedomými, chybnými informáciami, e, ak už aj nepovieme, že dokonca z fake news. A to nie je akceptovateľné. Zásadný veľký problém je, e, že sme zistili, že zjavne zo strany exekutívy, teda z komisie, E, sú podporované určité mimovládne organizácie a e, to tým smerom, ako možno najlepšie e, robiť lobbying smerom k Európskemu parlamentu. Existujú na to špeciálne školenia, dohody o tom, aké ciele chcú dosiahnuť. A kladiem si E, otázku, ako je možné, že exekutíva robí školenia pre lobbystov, ako by mohli najlepšie ovplyvniť legislátorov, teda nás. A to mi nejako nejde do hlavy, že sa takéto veci dejú. Nie som ústavný právnik či odborník na túto problematiku, ale chcem predsa len položiť otázku, či takéto niečo je v súlade so základnými hodnotami Európskej únie. To je vlastne aj jadrom celej mojej správy. Myslím si, že touto vecou by sme sa mali intenzívnejšie zaoberať. Potom je tu niekoľko konkrétnych požiadaviek na transparentnosť. Domnievame sa, že neexistuje žiadna jednotná jasná kategorizácia mimovládnych organizácií a každé generálne riaditeľstvo tu má vlastný systém, čo spôsobuje eh, horšie eh, a neprehľadnejšie prerozdeľovanie finančných prostriedkov, ako keby eh, existoval, v porovnaní s tým, ako keby existovala táto kategorizácia. Takže predložili sme niekoľko návrhov na lepšiu transparentnosť. Okrem iného sa navrhuje, aby mimovládne organizácie, ktoré sú podporované, ak teda viac než 10 svojich prostriedkov dostávajú z európskeho rozpočtu, aby to vhodným spôsobom bolo uvedené či už v ich logu, na ich webovskej stránke, vo výročných správach samozrejme. A sme presvedčení o tom, že e, takto e, tieto mimovládne organizácie budú transparentnejšie, aj pokiaľ ide o odmeňovanie ich e, zamestnancov, lebo aj tam sme sa stretli so všelijakými prekvapujúcimi zisteniami a tie kontakty z lobby a politikmi by tieto z verejných zdrojov financované mimovládne organizácie mali zverejňovať. Okrem toho navrhujeme mať akýsi, e, akúsi dobrovoľnú európsku certifikáciu a potom by bolo možné dostať určité úľavy pri poskytovaní správ. Domnievam sa, že v komisii existujú už určité trendy na zjednotenie, to je pozitívne a ten e, systém e, PEDOA sme si podrobnejšie pozreli a generálne riaditeľstvo e, nie tu už pracujú na spoločnej jednotnej platforme a kladieme si otázku, či by toto nemohlo byť rozšírené E, potom, e, pokiaľ ide o transparentnosť, e, potrebujeme vedieť aj vzájomné prepojenie a nie len to, kto je podporovaný, teda tí najväčší, ale čo sa deje s týmito finančnými prostriedkami potom v tých ďalších stupňoch. Takže tu chceme viac vedieť aj toho o personálnej identite veľkých mimovládnych organizácií, menších mimovládnych organizácií, aby teda daňoví poplatníci e, mohli byť spokojní, že aj tu vládne transparentný systém. Potom sme navrhli e, e systém aby sa teda postupovalo podľa jednotlivých eh, kritérií pri kontrole, aby to nebolo na zvážení jednotlivých generálnych riaditeľstiev až eh, k tej eh, skutočne definitívnej transparentnosti v zmysle toho, že sa zverejní, kam tie peniaze v konečnom dôsledku putovali. Ale to ide len spolu s členskými štátmi. To komisia sama nezvládne a v neposlednom rade zapojenie externých organizácií. Trochu sme sklamaní z toho, že e, dvor auditorov sa ešte tak neangažoval v tejto problematike. My ho vyzývame, aby všetky tieto nedostatky, e, ktoré spomíname v správe, riešil v rámci vlastnej správy. A tiež e, je nám ľúto, že OLAF ne E, neobdržal od komisie údaje od, e, o, o týchto financovaných e, veľkých mimovládnych organizáciách. Takže ešte raz chcem zdôrazniť, že mimovládky e, plnia dôležitú úlohu, dôležitú politickú úlohu aj pri príjmaní rozhodnutí v parlamente, ale musia byť transparentné, pretože keď argumentujete transparentnosťou a pracujete so skutočnými faktami a nie s polopravdami, potom je tá podpora pre nás v parlamente ešte lepšia a na tento cieľ slúži naša správa. Ďakujem. Kolega Štás poprosil o slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. E, všetci sme boli prítomní, hovorím aj v mene tých, e, e, ktorí tu dnes nie sú E, teda vyjadrím sa aj v mene neprítomných kolegov. Mali sme vypočutie na túto problematiku mm, s mnohými účastníkmi a ja som e, si z toho odnesol nasledujúce závery. Všetci účastníci a komisia nevychádzali z toho, že mimovládne organizácie by predstavovali nejaké väčšie problémy. Trošku problematické to považujem pri tom prístupe pána Pipera, s ktorým si inak veľmi dobre rozumiem, že eh, tak negatívne pristupuje k týmto mimovládnym organizáciám. Sice zdôrazňuje, že eh, vykonávajú dobrú prácu. To eh, v úvodných slovách dvakrát dokonca zdôraznil. Povedal, že sú dôležité a že plnia dôležitú sociálnu úlohu, ale v správe eh, ako takej je skôr negatívny. Pán eh, Piper, považujem E, vašu správu za e, e, správu, ktorá je trochu bez rešpektu voči mimovládnym organizáciám. Ide tam v podstate najmä o tvrdenie, že pri mimovládnych organizáciách sú problémy, ale žiadny dôkazový materiál sa vo vašej správe neobjavuje v rámci spomínaného dvojhodinového vypočutia som o niečom takom od účastníkov tiež nepočul. Pokiaľ ide o mimovládne organizácie, transparentnosť je dôležitá, otvorenosť je dôležitá a mimovládne organizácie to na vypočutí samé povedali. Avšak nie je možné ani diskriminovať ich a nemôžeme s nimi zaobchádzať inak než s inými subjektami. A to, ako teraz e, pristupujete k tejto problematike, povedie k tomu, e, že nám budú vyčítať to, čo nám vyčítajú aj ostatné subjekty, že ich zavaľujeme množstvom byrokratívnych povinností. Avšak odporúčanie, ktoré dávate, považujem za dobré a síce tých konečných príjemcov lepšie vzdelávať v rámci spravovania verejných prostriedkov a prostriedkov e, e, z európskeho rozpočtu. Ale niektoré odseky e, sú dosť nejasné, napríklad šiestý je dosť neprecízny tam sa nachádzajú rôzne konštatácie, pri ktorých sa pýtam, z akých faktov pritom vlastne vychádzate. Ocek 7 sa obracia na Európsku komisiu, ale úprimne povedané by som privítal, keby ste nám to presnejšie vysvetlili, tú otázku samotnú. Nerozumiem. Odmietanie zodpovednosti, povinnosť predkladať správy. Áno, zlepšenia v tejto oblasti sú určite vítané. Mám tým na mysli odsek 12. Ale prečo sa tu viac požaduje od mimovládnych organizácií, než od iných organizácií a subjektov? V odseku 12 vzniká dojem, že práve mimovládne organizácie majú problémy s predkladaním e, správ. A to sa týka aj odseku 25. Väčšina finančných prostriedkov, ktoré vynakladajú mimovládne organizácie, to sú finančné prostriedky určené na aplikáciu európskej politiky, napríklad v oblasti rozvojovej politiky. Veľká väčšina prostriedkov rokov e, mimo vládnych organizácií sa nevyužíva na ovplyvňovanie európskej politiky e, keď mimovládne organizácie vyvíjajú činnosti, ktoré môžu mať dopad na európsku politiku, potom sa môže do hry dostať ten e, transparentný register, ale ak sa venujú prácam a aktivitám v iných eh, krajinách, potom to nemá veľa dočinenia s tým registrom transparentnosti. Ďalší odsek 32 pre mňa vôbec nie je a pre našu politickú skupinu akceptovateľný, lebo sa tam spomínajú nejaké podvodné plány mimovládnych organizácií, bez toho, aby sa čo i len jeden dôkaz spomínal. Čiže takéto negatívne vyjadrenia nie sú dobré, neviem, o čo sa opierajú. Zásadný problém, pán Píper, a, a tým pádom aj konkrétna otázka na vás, pán Píper, je ten váš zásadný postoj voči mimovládnym organizáciám a definícia mimovládnych organizácií ako takých. Táto definícia bola chulostivou otázkou aj počas vypočutia. Potrebujeme jednoznačnú a jednotnú definíciu, ale myslíte pod mimovládnymi organizáciami aj organizácie ako eh, Business Europe, um, myslíte a tým aj nadácie, organizácie, ktoré sa venujú lobbingu, alebo máte na mysli mimovládne organizácie, ktoré sú skutočne neziskovými organizáciami? Máte na mysli organizácie, ktoré robia všeobecnú rozpešnú prácu, alebo e, tým máte na mysli aj e, organizácie, ktoré ponúkajú určité služby za odplatu. Mimovládky môžu e, skutočne odviesť kus dobrej práce a keď chceme e, túto prácu, ten, tú vašu správu postúpiť ďalej, mali by sme sa dohodnúť aj medzi jednotlivými politickými e, skupinami, aby sme skutočne presne limitovali tú prácu. E, v jednotke tiež hovoríte o ich prínose, ale len pri príjmaní rozhodnutí, ale celá tá správa je, možno povedať, pri najmenšom nevyvážená zmena. My určite predložíme pozmeňovacie návrhy a budeme s vami v bilaterálnom kontakte, aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam. Kolega Pirinsky. Ďakujem, pani predsednička. Pán Poche, ktorý je tieňovým, ma požiadal, aby som predniesol jeho názory. Poprvé uznáva, e, že ten prístup, tá správa je dôkladná, to víta, ale zároveň má celú sériu výhrad a kritických poznámok. A preto v tomto zmysle predloží pozmeňovacie návrhy, aby bolo možné opraviť tie aspekty, ktoré sú podľa neho neadekvátne, nesprávne. Poprvé uvádza, že správa by mala vychádzať z tzv. robustných a objektívnych údajov. Zdá sa, že niekoľko zdrojov tých citácií v tejto správe tak sú pomerne pochybniteľné, pokiaľ ide o objektivitu a v úvodných ustanoveniach by uvítala aj vysvetlenie pôvodu zdrojov. A potom je tu všeobecná poznámka, ktorá sa týka návrhu správy v súvislosti s princípom proporčnosti. Návrh správy tu kladie veľa požiadavok na komisiu, ale na mimovládky. A mnohé tieto požiadavky sú realistické, príliš náročné a disproporčné voči hroziacemu riziku. Ak chceme systém zjednodušiť a zlepšiť, a my ho teda chceme, a aby sa nestalo to, že bude taký zložitý, že nebude funkčný a treba sa preto zamerať na také kľúčové oblasti, kde je nevyhnutné zlepšenie a kde sa dá zrealizovať. Aby ste správne pochopili tieňového, spravodajcu, tak mali by sme samozrejme sa snažiť o zlepšenie, ale musí, tieto musia byť zrealizovateľné, stavať do cesty e, NGOčkám ďalšie prekážky, tak to by im len e, ešte stiažilo e, prácu. Ja si myslím, že by sme sa mali viacej sústrediť na systém a nie na samotné NGOčky. Súčasný systém je príliš náročný, hlavne pre malé mimovládky. Potom je tu veľa bodov, ktoré súvisia s jednotlivými článkami Článok 5. Redistribúcia financií. Náš tieňový je toho názoru, že v celej sérii prípadov je logické, aby hlavné nevládne orga, e, organizácie, ktorá bude peniaze distribuovať, ale len za podmienky, keď bude samozrejme rešpektovať všetky pravidlá a bude správne uzatvárať sekundárne zmluvy. Tiež je potrebné vylepšiť efektivitu financovaných projektov. Článok 6, už niektoré poznámky padli, ale tu je tiež zdôraznené, že nie je jasné, či spravodajca uvádza, že článok 6 sa má týkať len mimovládok alebo všetkých príjemcov ak len NGOčiek, tak by to bolo diskriminačné voči, voči nim. Ak sa to týka, ak by sa to malo týkať všetkých, tak by to znamenalo zbytočné bremeno na príjemcov. Článok 7 útočí na komisiu a vychádza, vychádza z pochybných zistení, takže aj to je potrebné dovysvetliť. Článok o transparentnosti. Náš tieňový plne podporuje myšlienku registra plnej transparentnosti a je za to, aby registrácia v takomto registri bola povinná pre všetkých príjemcov grantov aby komisia pozorne kontrolovala aj e, vypracovávanie správ, ale znovu tieňový, e, náš tieňový spravodajca by sa spýtal hlavného, aby vysvetlil svoj návrh v oblasti transparentnosti. Súhlasí s potrebou posilniť transparentnosť vo financovaní EÚ, áno, ale je potrebné to aplikovať na všetkých príjemcoch a nielen na mimovládky. To platí aj pre článok o kontrole a sledovaní. Je možné podporiť výzvu o vylepšenie, ale nie je jasné, prečo by sme mali klásť toľko prekážok, hlavne mimo vládkam. A čo je pre nášho tieňového zvláštnym problémom, to je nekonzistnosť údajov medzi a v rámci systémov komisie a zdieľa obavu spravodajcu, že metodológie medzi rôznymi DG sa líšia a to e, nie je dobré pre transparentnosť a volá, pro e, volá za harmonizáciu pravidiel pre všetky granty, ktoré sa udelujú EÚ. E a preto náš tieňový prosí hlavného aby vysvetlil, či v článku 8 podporuje myšlienku školenia v rámci finančného nariadenia ako takého, lebo ak je tomu tak, bolo by dobre ten článok preformulovať, aby to bolo jasné. To sú hlavné poznámky pána Pocheho. Ďakujem pánovi Pirinskému. Na niekoľko minút nahradím pani predsedničku a som na rade. Ja mám tri otázky, hovorí pani Dlabajová. Nemohla som sa žiaľ zúčastniť workshopu, bolo to veľmi zaujímavé, ale mám tri jednoduché otázky, ktoré ma napadli počas vašich vyjadrení. Niektoré sú veľmi podobné tomu, čo už povedal Bart Stajs. Povedali ste, že je zložité získavať informácia. Ja sa teda pýtam, aké zdroje informácií ste použili? Z verejných zdrojov, aké dôkazy ste mali. Ja som nepochopila vlastne, aké zdroje ste použili pri príprave návrhu správy. Druhá otázka je tiež podobná s otázkou STAS a síce definovať NGOčky. Povedali ste, že kladiete veľký dva, dôraz na transparentnosť a lobizmus vo vašej správe, ale nie všet, tí lobbysti sú NGOčky a nie všetky NGOčky sú lobbysti a veľa spolupracujeme aj s predstaviteľmi priemyslu, podnikov a tak ďalej a na druhej strane aj s odbormi. A niektorí z nich samozrejme podporujú záujmy podnikateľov, pretože sami podnikajú. Takže to nie sú neziskovky, takže či by ste mohli toto presnejšie vysvetliť, o aké NGOčky ide a ako ich vlastne delíte, aká je vaša definícia. A moja tretia posledná otázka, spomínali ste OLAF a ja by som sa spýtala, že prebiehajú nejaké vyšetrovania v súvislosti s NGOčkami, alebo či v minulosti k takýmto vyšetrovaniam došlo, pretože je to naozaj zaujímavé v súvislosti s OLAFom. Ďakujem, pán kolega Salafranka, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Do veľkej miery zdieľam analýzu pána Pipera, spravodajcov určite vás to neprekvapí. V bode 1 zdôrazňuje význam aktivity NGOčiek pre realizácii komunitárnych politík. Ja tento cieľ zdieľam aj vyhlásenie pána Pípera Zúčastnil som sa rozpravy o financovaní NGO, a mal som príležitosť byť prítomný v tejto rozprave a počul som aj, aké sú pochybnosti a problémy. A ja si myslím, že je to súčasť tejto témy, ten význam cifier, ktoré spomíname, ide o 1,5 miliardy eur, A kolegovi Stásovi by som povedal, že nedávno v Kokobu sme schválili správu De Jong. Je tu kolega Zeller, aj jeho správu sme schválili a ja zdieľam vaše obavy, že nesmieme samozrejme diskriminačne pristupovať k mimovládkam, ale v správe De Jong, keď žiadame od administratívy EP a vlastných poslancov pri istých e, majú robiť isté deklarácie, tak by sme nemali diskriminovať e, aj ostatných. A aj k NGOčkám treba pristúpať rovnako. Prediskutovali sme práve správu o štátnej pomoci v koheznej politike a žiadame odôvodnenia aj od členských štátov, čo mňa znepokojuje a to, čo povedal na úvod pán Piper, že keď povedal, že je nemožné, citujem, mať dôveryhodné údaje o financovaní tejto významnej aktivity, ktorú EÚ rozvíja. A zdá sa mi, že hovorí, a ja si myslím, že je dôležité, aby sme to brali do úvahy, že toto je nekoherentná a nekonzistentná politika a ja som za to, aby sme mali maximálnu transparentnosť, aby sme mali kontrolné politiky a dohľad a je jasné, Nechcem zachádzať do detajlov ani uberať čas. Som si istý, že spravodajca odpovie na všetky otázky, ale ja by som rád položil jednu otázku predstaviteľom komisie. Keď, hovorí, keď hovoríme o potrebnej väčšej presnosti, aké kontroly sa robia pri financovaní NGOčiek, k akým e, pochybeniam tam došlo v minulosti z tých 137 miliard eur štátnej pomoci. Tam sme skonštatovali nejakú chybovosť, teda aké pochybenia sme zaznamenali v tej, vo využívaní 1,5 miliardy v prípade NGOčiek, ktoré sme, ak, akú sumu z toho sme mohli znovu získať a aké overovacie mechanizmy sa použili za posledné roky, aby sme mali predstavu o, o akých sumách hovoríme ja Zdieľam s ostatnými kolegami názor, že správa pána Piepera poukazuje skutočne na jedno z najcitlivejších miest v EÚ, keď hovoríme o financovaní NGOčiek a bolo by veľmi užitočné mať disponibilné údaje a skončím tak, ako som začal, že zdieľam obavu spravodajcu, že by bolo ťažké alebo nemožné získať dôveryhodné údaje o financovaní aktivít týchto organizácií, ktoré ako nástojím, hovorí aj spravodajca, sú nevyhnutné, aby sme dosiahli ciele, ktoré si EÚ stanovila. Zásadným prvkom, a myslím, že spravodajca to správne zdôrazňuje, zabezpečiť koherentnosť medzi financovaním týchto aktivít a princípmi, ktoré obhajujeme a bolo by naozaj bláznostvom, keby EÚ financovala istými mechanizmami, ktoré nemôžeme kontrolovať, politiky a ciele, ktoré sú protirečivé princípom, základným princípom. Nebudem vysvetľovať e, kolegom, v akej situácii sa nachádza istý projekt EÚ, a samozrejme, nemôžeme ho predsa e, kontrolovať nejakým spôsobom, financovať mechanizmami, ktoré potom nemôžeme kontrolovať alebo dosahovať protiročivé ciele. Ďakujem. Pani Kasado za DG pre rozpočet, nech sa páči. Áno. Ja by som sa vyjadril hovorí hlavný spravodajca, aby ja hovorím mesto Tieňového a ďakuje eh, teda pán Ali, ďakuje pánovi Piperovi a náš tieňový pán Takula považuje za veľmi dôležité, aby pri financovaní NGOček sme sa zamerali nielen na kritéria pridelovania financie, ale aj na to, na skutočnosť, za akým účelom sa tieto financie používajú víta možnosť e, poskytnúť financovanie, ak sú ale NGOčky proti základným európskym hodnotám, ako je demokracia a ľudské práva, tak to je otázka. A potom ďalšia dôležitá otázka. Všeobecné financovania zabrániť zbytočným právnym prekažkám, spoločným kritériám pre všetky NGOčky. To je dôležitý cieľ, ale pre malé organizácie to môže byť príliš náročné aj malé NGOčky treba brať do úvahy, keď rozhodujeme o nových pravidlách transparentnosti, pretože to sú práve tie, ktoré majú najväčšie problémy s byrokraciou. Podporuje aj to, aby kritéria pre všetky organizácie boli rovnaké. Ďakujem. Ďakujem. Hovorí pani predsedajúca. Ďalšia rečnička za Európsku komisiu. V mene komisie by som rada poďakovala za túto správu, aj za rozprávu a diskusie, ktoré sme robili v oktobri, v novembri minulého roka, rovnako ako za komunikáciu s hlavným spravodajcom aj s konzultantmi, ktorým, eh, ktorí pomohli eh, pozbierať všetky informácie Úplne s vami súhlasím s tým, že NGOčky sú nevyhnutné na realizáciu európskych politík. Nie sú samozrejme jedinými aktérmi, ale zohrávajú veľmi dôležitú úlohu a to si treba uvedomiť. Preto súhlasíme s niektorými vyjadreniami, ktoré tu dnes po obede padli. Máme dojem, že táto správa je navrhnutá v akomsi negatívnom duchu proti úlohe NGOčiek, ktoré majú práve že pomáhať európskym inštitúciám realizovať európske politiky. A trochu sme prekvapení tými odporúčaniami od spravodajcu v tých opatreniach, ktoré by sme mali urobiť. Samozrejme sú tam dobré, pozitívne body. V tom smere, že komisia má zlepšiť transparentnosť, máme dôležité opatrenia, systém FTS, ktorý vznikol vďaka nášmu odporúčaniu. E, par, bol, tento návrh bol vypracovaný parlamentom a tento systém sa pomaličky vylepšuje, ale Určite je tu ešte aj ďalší e, priestor na zlepšenie. K niektorým bodom, ktoré sme si v správe všimli a ktoré ste tu aj dnes v rozprave spomenuli, zodpovednosť a kontrola NGOčiek, ktorým sa parlament venuje. NGOčky sú dôležitý, dôležité subjekty a aktéry. Je to dôležitý aktér, aj keď patrí k menšine. Keď sa pozrieme na spätnú väzbu v realizácii projektov, komisia si nemyslí, že by táto špecifická skupina aktérov mala byť podrobená nejakému inému režimu, nech než ostatní. A pokiaľ ide o niektoré odporúčania v tejto správe, tak eh, volajú ešte dokonca po prísnejšom zaobchádzaní s NGOčkami. Navrhuje sa tu systém kontrol s istou frekvenciou rizikovej analýzy a tiež eh, s výberom právnych nástrojov na kontrolu realizácie, hlavne v prípade, keď dojde k podvodom alebo nezrovnalostiam Takéto kontroly sa pravidelne robia a v prípade potreby sa robia aj nápravné opatrenia. A to sa týka nielen NGOček, ale aj všetkých ostatných a neplatí to viac pre NGOčky než pre iné subjekty. Niektoré návrhy, ktoré v tej správe sú, by podľa nás mohli značne stiažiť život NGOčkám. Napríklad potreba informovať o počte zamestnancov, o tom, či mimovládka je súčasťou siete. Samozrejme, niekedy musia byť súčasťou nejakej siete a, a náklady na prácu v sieti aj tie musia byť v žiadosti, ktorú postupia komisii. tiež bolo povedané. Takže toto je e, tá nahlásenosť alebo tá kondicionalita ex ante. Komisia je odhodlená v tomto návrhu nového finančného nariadenia, ktorý sme predložili pomôcť, na pomoc implementácii e, rozpočtu e, smerom e, k menšej administratívnej záťaži, k sústredeniu sa na dosiahnutie ciele a niektoré veci, ktoré sa spomínajú v správe, sú vlastne ošetrené v rámci tohto cieľa. Ja si myslím, že mať pravdu, potrebujeme viac harmonizácie, pretože špecifické programy eh, sa navzájom niekedy odlišujú zainteresované strany, ktoré sa zúčastňujú programu, e, sa niekedy nachádzajú v situáciách, e, kde nerozumejú týmto rozdielom, ktoré vychádzajú zo špecifických e, pravidel finančné nariadenia už obsahujú pomerne celistvý rámec. A teraz snažíme sa tu harmonizovať pravidlá, a snažíme sa nasledovať transparenciu a kontrolu, ako napríklad všetky Eh, pravda týkajúce sa eh, publikácie vopred, zjednodušeným, eh, zjednoteným postupom predkladania. Toto už všetko sa spomína vo finančnom nariadení, ale myslíme si, že dosiahneme ešte ďalšiu harmonizáciu a určite lepšiu transparentnosť v prípade e-submission a i eh, manažmentu našich grantov. Už sa hýbeme týmto smerom. Eh, chceme tu zabezpečiť elektronické vstupné body pre všetkých príjimateľov našich eh, grantov a kontraktorov. Takže áno, ako sa v správe hovorí, je tu priestor na zlepšovanie a my sa snažíme E, kráča smerom ku digitalizácii riadenia kontraktov, čo určite napomôže tomu, aby e, boli k dispozícii lepšie údaje. Možno záverečný e, bod k viditeľnosti financovania. Tu je komisia trošku prekvapená tým hodnotením v správe, pretože viditeľnosť EU fondov zo strany mimovládok a všetkých zainteresovaných strán to je povinnosťou. To je niečo, o čom e, teda informujeme e, vopred. Takže jasne sa to spomína v článkach ustanoveniach e, a v kontraktoch, ktoré podpisujeme s príjemcami Spomína sa to vo výzve, je to súčasťou takisto aj našich kontrol. A kto e, neuposluchne, tam komisia naozaj má možnosť e, prijímať e, opravné opatrenia. A niektorí z vás spomenuli otázku definície mimo vládok. Toto je dlhá diskusia, ktorá tu už dlho prebieha. My sme o tom tiež uvažovali na komisii, je viacero štúdií Európskeho parlamentu, ktoré potvrdzujú, že toto môže byť kontraproduktívne, pretože právna situácia, právny rámec vo všetkých e, členských štátoch je tak odlišná, že e, tento bod dnes nedosiahneme a zatiaľ toto nie je cieľom. Pred piatimi e, rokmi e, sme sledovali, sme snažili vám vyhovieť a e, vytvoriť systém, kde by sa jasne rozlišovalo medzi non-profit organizáciami a organizáciami, ktoré generujú zisk, ale ako to už zaznelo, nie všetky non-profit organizácie sú mimovládne organizácie, takže Snažili sme sa tu postúpiť e, dopredu, ale zatiaľ nie je možná spoločná definícia. A na záver k transparentnosti pár slov. Áno, systém FTF, ktorý tu máme, e, má za cieľ e, k dispozícii poskytnúť toľko údajov, koľko je len možných. Pracujeme na zlepšovaní pokiaľ ide o návrhy z Európskeho parlamentu, snažíme sa a dúfame, že digitalizácia riadenia eurozpočtu nám umožní čo najskôr vám poskytnúť e, čo najpresnejšie informácie. Ďakujem e, veľmi pekne. Slovo má teraz e, pán spravodajca. Ďakujem, pani predsedníčka zareaguje na to, čo povedala komisia. Je tu pár e, chýb, buď e, e, vedome nerozumiete správne správe, alebo náhodou ja som na žiadnom mieste nehovoril o podvodoch alebo o tom, že mimovládne organizácie by vlastne klamali, podvádzali. Jediné, čo si želáme, je transparentnosť a zo strany e, komisie, ak hovoríte, že je tu povinnosť, aby preukázali, na čo sa vynakladajú prostriedky, to je dobré, to je v poriadku, ale my ako e, poslanci nemáme náhľad e, na to, ako sa vy vlastne dohadujete s mimovládnymi organizáciami, ktorým smerom to v skutočnosti ide. A mňa e, udivuje, že tu nie je žiadne povedomie problému e, v komisii. Ja som sa v škole naučil, e, naučil o, o rozdeľovaní exekutívy, judikatúry a podobne. Tu sa vychádza z toho, že exekutíva môže e, vytvárať e, e, školenia pre lobbystov, ako môžu najlepšie ovplyvňovať e, e, zákonodárcov. E, podľa mňa udivuje, že tu komisia nevníma žiaden problém. Bol by som e, býval rád, keby sa tomu boli venovali. No a e, k tomu, čo povedala dáma z komisie, že by to viedlo k e, zvyčnej administratívnej záťaži, to by sme určite si neželali, ale v každom prípade tu potrebujeme zjednodušiť, zjednotiť výkazníctvo, aby e, bolo možné e, zhodnotiť e, aj pre ľudí zvonka, aká je situácia. Spomnuli ste systém FTS. Ak by sme aj teda spôsob kontrol zjednotili, určite by sme sa dostali o veľký krok ďalej a k údajom. E, ja teda tý, s tými údajmi, ktoré sú na začiatku v mojej správe, vôbec nie som spokojný. E, tie štúdie, e, ktoré sme extra zadali, sa obratili na komisiu, napokon sa tiež nedopracovali k nejakým uspokojivým výsledkom. Okrem horizontu, okrem štrukturálnych fondov, E, príjmatelia jednoducho musia byť zverejňovať zo strany e, členských štátov. Okrem e, agrárnych fondov je pár programov v environmentálnej oblasti a podobne. Tam sme chceli mať zoznam tých najväčších príjemcov podpory. Nič viac, nič menej. Je to jednoduchá otázka. Točíme sa stále do kruhu a nedostávame tieto čísla. A preto Nes, nesúhlasím s tými e, číslami, nie som spokojný s tými číslami ako moja liberálna kolegyňa a v zásade väčšina z nás tu. A tu jednoducho musí byť eh, dobrá vôľa komisie tieto čísla postúpiť. Správa ani nechce všetky e, lobistické e, organizácie zhodnotiť, iba tie, ktoré príjmajú európske financie, iba tie. A tu naozaj e, by bolo dôvodnené žiadať väčšiu mieru transparentnosti a e, zaoberať sa tým, ako komisia strategicky politicky postupuje, aby e, tieto prostriedky boli nasadzované tak, ako to považuje za správne. O to ide, ako to komisia považuje za správne. Kde je tu kontrola parlamentu? Považujeme to za správne aj my. Môžu sa naozaj kontrolovať lobistické organizácie, ktoré pracujú s fake news a to sa dá dokázať. Samozrejme je možné ukázať e, e, príklady, ako sa to deje. Mnohé lobistické organizácie pracujú aj proti cieľom európskych inštitúcií, aj to je fakt. A s tým sa jednoducho musíme zaoberať, či chceme financovať našich vlastných nepriateľov. To sú teda e, body, e, kde e, musíme na to upriamiť zainteresované strany. A to, čo povedal Bart, v mnohých oblastiach sme veci príliš skomplikovali. Áno. Ale nevedeli sme to nejako vyriešiť. Bude to potrebné skorigovať a dúfam, že v správe to budeme môcť e, napokon spoločne zlepšiť. Kolega Sala Franka napokon argumentoval tiež týmto smerom. Dúfam, že som teraz nezabudol na nikoho. E, NGO. E, tam jednoducho treba mať rovnaké kritéria pri mimovládkach a pri ich kontrole. To je jediný cieľ. Ja sa teším na diskusiu a na pozmeňovacie návrhy a mm, naše rokovania. Srdečne ďakujem. A tým sa dostali na konci zasadnutia nášho výboru KON. Teraz začneme spoločné zasadnutie e, s výborom pre rozpočet a e, budeme mať na programe vypočutie Európskej investičnej e, banky. Jednými bankami mohla som to zorganizovať aj u mňa v kancelárii, ale myslela som si, že by to bolo zaujímavé, keby sme to vypočuli všetci. Bolo by teraz dobré, aby sme nechali do miestnosti vstúpiť kolegov.